So, ladies and gentlemen, thank you very much. After the excellent... Dobré ráno všetkým. Po tom, čo tak vynikajúco dopadlo včerajšie hlasovanie, teraz uh, mám dosť ťažkú úlohu dosiahnuť rovnakú úroveň ako včera, keď predsedala uh, hlasovaniu Catherine, uh, ktorej týmto veľmi pekne ďakujem. Prvé hlasovanie uh, sa týka správy Kalas o právnom rámci úsie únie v prípade porušení celých pravidel ide o alebo hlasovanie o zamietnutí návrhu komisie. Kto je za, prosím? Proti? Zamietnuté. Ďalej e, nasleduje ústny pozmeňovací návrh e, spravodajky. Kto je za? Proti? Schválené. Aj keď tam bol nejaký zmetok. A teraz prejdeme ku kompromisu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Inta 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Inta 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si. Inta 6. Považuje sa to za nový článok Poprosila by som poradcov, aby poskytli hlasovacie zoznamy svojim poslancom, tie správne. Máme jedného za SAD navyše. Mark, nemusíš odchádzať, vždy si u nás vítaný. Dobrú chuť ku káve. Vráťme sa však k serióznej práci. Inta 6. Elektronicky hlasujeme, overujeme výsledok. Ešte stále. Jeden musí hlasovať. Konec hlasovania. Schválené. Ďalšie hlasovanie je o kompromise 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, strana 9, eh, INTA 7. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 28 a 122, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 123, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 124, za, proti, zdržali sa schválené. 125, za, proti, overíme si, nech sa páči. schválené. 17 hlasov za, 15 proti. Kompromis 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 5, za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 6, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 7, za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Inta 12, kto za? Proti? Zdržali sa? Overíme si tento návrh. sú za 15 proti schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 a 176 47 bola stiahnutá, takže 176 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 188 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Inta 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Inta 15, pardon, zamietnuté. Inta 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Inta 16 za, proti, zamietnuté. Inta 16 si overíme, nech sa páči, hlasujte. Inter 16 schválené. 189 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 190 za, proti, zdržali sa, schválené. Pardon, overíme si. Schválené. 17 za. Pardon. Bezpredmetné. Ani o 51 nemusíme hlasovať. 192 za. Proti. 192 za, proti, overíme si. Schválené. 105, teda návrh 1, 56 a 57, to je za, proti, zdržali sa, a schválené. 59 za, proti, zdržali sa, schválené. Inta 1 za, proti, zdržali sa schválené. 2 za, proti. Uveríme si aj tento návrh. Schválené. Inta 2 za, proti, zdržali sa schválené. 61 za, a tento je bezpredmetný. Kompromis 2. Z, aj tento je bezpredmetný. 65 za. Proti zdržali sa schválené. 67 za. Proti zdržali sa schválené. 6 za. Proti zdržali sa schválené. 71 za proti, zdrželi sa schválené 7. Tento je bezpredmetný. Kompromis 8, 12 bezpredmetné, 74 za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 3 za, proti, zdržali sa Overíme si INTA 3. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, schválené. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celej správe Hlasujeme menovite. Ešte dva hlasy nám chýbajú. Ešte jedna osoba nehlasovala, dvaja nehlasovali. A Olga nehlasuje, dobre. 24 za a 5 boli proti. A teraz budem hlasovať o legislatívnom uznesení. Opäť, nech sa páči, hlasujte. Ešte dvaja? Ešte traja? celkovo 24 za, 4 proti. Prijaté ďalšie hlasovanie. Ide o e, zelenú knihu o finančných službách. E, správa pána Preta. Návrh 1. Opakujem, ide o e, zelenú knihu o finančných službách. Návrh jeden za, proti, zdržali sa, zamietnuté dva za, proti, zdržali sa, zamietnuté tri za, proti, zdržali sa, zamietnuté štyri za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis jeden za, proti, zdržali sa, prijaté Sedem za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis dva za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené. Ak chcete, môžeme si overiť. Nech sa páči. Schválené. Kompromis 14, pardon, 15, kto je za, proti, Návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa. Pardon, tento je bezpredmetný, návrh 17. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej návrh 20, kto je za? Aha, ani o tom nehlasujeme. Ďalej nasleduje Návrh 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 32 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8 tento je rozdelený na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa, schválené. 41. Za, proti, zdržali sa, schválené. 42. Za, proti, zdržali sa, schválené. 43. Za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 a 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 a 52 za, 51 a 52 za, proti, zdržali sa, Schválené. Pardon, zamietnuté. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 56. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 57. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 13. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 63 za, proti, Zdr- overíme si 63. Schválené. 60. Pardon, kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 68 za, proti, zdržali sa, schválené. 69 za, proti, zdržali sa. Overíme si tento návrh. Zamietnuté 70 za, proti, zdržali sa, schválené 71 za. Pardon, tento je bezpredmetný. Ďalej nasleduje návrh 73, kto je za, proti, zdržali sa, schválené Overíme si. Nech sa páči. Schválené. 74 za, proti, zdržali sa. Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska elektronicky. 30 hlasov za, 1 proti. Blahoželáme Sergiovi. A e, záverečné hlasovanie dnes e, sa bude týkať e, stratégie pre letectvo v Európe. Pozmiaci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za. Za, proti, zdržali sa, schválené 3 za, proti, zdržali sa 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, overíme si to. Pouls. Takže zamietnuté. 10 za, proti, zdržal sa schválené, kompromis 3 za, proti, zdržal sa schválené. 4 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa schválené. 7 za. OK, 7 za, proti, zdržal sa schválené. 13 za, proti, zdržal sa schválené, 14 za, proti, zdržal sa schválené, Kompromis 2 za, proti zdržal sa schválené 18 za, proti, to si preveríme. Pozmenujúci návrh 18. No. 19 za, proti to si tiež preveríme, prosím. Myslím, že je to také isté veľmi tesné, takže by som to radšej preverila. Zamietnuté. 21 za. Proti zdržal sa schválené. 22 za. Proti zdržal sa schválené. Po častiach 23 prvá časť. Za. Proti zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. 24 za, proti, zdržal sa, schválené. 25 za, sa, je odstranené, 20, 27 až po 30. 30 za, proti, zdržal sa, to si preveríme. Dobre, takže zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa schválené. 33 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválené. 38 za, proti, zdržal sa schválené. Až teraz začneme 43 za, proti, zdržal sa schválené. Ďalej 47 za, proti, zdržal sa schválené. 48 za, proti. To by som preverila radšej. Zamietnuté. 50 za, proti, zdržal sa schválené. A teraz konečné hlasovanie o celku. Takže schvála, správa je schválená 31 hlasov za, nikto proti, dvaja sa zdržali hlasovania. Gratulujem a ďakujem vám všetkým. Skôr ako sa zdvihnete a odídete, tak máme dnes popoludní skutočne veľmi dobrý, zaujímavý program dobrých rečníkov. Takže ak ste tu dnes popoludní, rada vás uvidím. Takže prosím, preverte si program. A ak po tomto hlasovaní odchádzate na dovolenky, prázdniny, tak vám želám pekné leto a pekný zvyšok roka. Ďakujem za vaše priateľstvo a podporu. Ďakujem každému.